Otváram naše zasadnutie. Protokol včerajšieho, zápisnica včerajšieho zasadnutia bola rozdaná. Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie je tomu tak. To znamená, že zápisnica